spracovania tejto veľmi inšpirujúcej a užitočnej správy a chcel by som ešte raz e, e, ospravedlniť e, neprítomnosť pána komisára Daliho, ktorý tu nie je kvôli osobným dôvodom. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, hovorí, hovorí pán predsedajúci. Chceli by sme poďakovať pánovi Aria Zečeveriovi za jeho správu a kolegom za vyjadrenia. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Ďalším bodom na našom programe je správa pani Mariele Gallo týka sa presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu a ja by som ako prvej dal slovo práve spravodajkyni a to na 4 minúty. le... Ďakujem pekne, pán predseda. Tej kolegovia, parlament musí využiť túto príležitosť hlasovania ohľadom tejto iniciatívnej správy, ktorá nie je mojou správou, ale je výsledkom mnohých kompromisov. Preto by sme otvorili veľkú diskusiu približne 10 rokov v všetkých našich dokumentoch opakujeme to, že európske hospodárstvo musí byť eh, vedomostným hospodárstvom ako znalostným hospodárstvom. Musíme naozaj čeliť tejto výzve, musíme sa stať eh, naozaj eh, jednotkou počas tejto digitálnej éry. Inovatívne techniky teraz predstavujú 7 HDP Európskej únie a 14 miliónov zamestnaneckých miest sú a musia zostať najväčším tromfom európskeho hospodárstva pri tomto dravom, eh, pri tejto dravej konkurencii. Čiže my ju musíme chrániť, eh, pretože ak nie, tak tieto zamestnanecké miesta sa stratia. Aký nástroj nám teda umožní, aby sme ich chránili? Aký bude ten nástroj, ktorý bude stimulovať tvorcov, aby inovovali, ktorý bude ten nástroj, ktorý zabezpečí kultúrnu diverzitu, európsku, ako aj jej vyžarovanie na celý svet, aký tento uh, bude ten nástroj, ktorý umožní našim výskumníkom, našim tvorcom, našim umelcom, našim inžinierom, našim intelektuálom bojovať, ktorý zabezpečí, aby naša kreatívna, in, kreatívne, inovatívne priemyselné odvetvia fungovali, aké e, bude to, e, tie aká bude teda ten nástroj, ktorý by transformoval európske hospodárstvo v výhľade na 2000, rok 2020. Odpoveď na tieto otázky je, je, sú zrejme, sú to vlastne práva duševného vlastníctva, ktoré to zabezpečia. Všetci súhlasia s tým, že práva duševného vlastníctva, e, ktoré sa, týk, sa týkajú fyzických e, majetku, konkrétneho majetku, ale od internet covidovej doby už e, mnohí nepochopili to, že je potrebné takisto chrániť aj všetky všetok majetok, všetok tovar, ktorý cirkuluje práve na internete. Ide o hudbu, knihy, videohry, softvery. Internet nemôže tetanizovať ducha, myslenie, pretože je to naozaj vynikajúca možnosť na to, ktorú môžeme využiť. My zabezpečujeme prístup na internet pre všetkých európskych občanov. Je to právo, ale my musíme tiež aplikovať na internete aj zákonné texty, ktoré by chránili práva duševného vlastníctva, pretože práve je to takisto ďalšie právo, pretože ak nie, tak to bude veľká džungla a v džungli je to práve eh, tá sila toho najsilnejšieho, ktorý bude vládnuť. Chceme zrujnovať naše inovujúce ako aj kreatívne priemyselné odvetvia tým, že ich obetujeme takýmto veciam my, európsky legislátori, sa vzdáme a padneme do demagogie ako aj populizmu, alebo budeme schopní sa nad tým zamyslieť a prevziať zodpovednosť za túto oblasť. Ja vám kladím túto otázku, pretože cieľom tejto správy je to, aby sme vyslali signál komisii, aby sme zosúladili naše snahy a prijali hodné opatrenia. Prestaňme s tými našimi populistickými rečami a snažíme sa práve odstraniť tieto naše politické spory, aby sme zabezpečili všeobecný záujem. Nechajme to, ale nenechajme to len na komisii. My máme kreatívny a inovatívny priemysel, máme tu osoby, ktoré sú od toho závislí a ich osud je v našich rukách, takže my nemôžeme tú diskusiu nechať len na náhodu, pretože táto diskusia ešte len začína. Ďakujem. Ďakujem za slovo. A teraz udelujeme slovo eh, piatim ľuďom v rámci spontánnej rozpravy. Niektorí tí, ktorí sa hlásili, vystúpili v predchádzajúcom kole, tak eh, dám slovo pánovi Piotrovi, pánovi Borisovi, pán Enčiu, pán Mendels, pani Lichtenberger a pán Ehrenhauser. Takže pán Boris začína ako prvý. Máte slovo. Dámy a páni, chcem sa poďakovať spravodajkyni za, dobrý, za dobrú a vyváženú správu, ktorá potvrdzuje to, že Európska únia chce chrániť práva duševného vlastníctva a že Európa robí všetko preto, aby ich chránila. To je v súlade so známením Európskej komisie, ktoré sa vyjadrovala k digitálnej agende. Tam sa e, hovorilo o dielách, ktoré nemajú, ktoré sú od neznámeho autora a a, a o iných e, zaujímavých aspektoch tejto oblasti. Táto správa je veľmi vyvážená a prínosná. E, nepristupuje reštriktívne k falšovaniu a prepiráctvu, pretože e, poukazujú na potrebu prevencie, upozorňovania tých, ktorí často ani si neuvedomujú, že porušujú duševné vlastníctvo a práva s tým súvisiace iných No a v súvislosti aj s tou predošlou správou treba poukázať, že potrebujeme správny e, model e, obchodovania, ktorý bude chrániť autorské práva, chrániť novátorských tvorcov a zároveň umožní odberateľom dostať sa eh, k dielam, kúpiť si diela za rozumnú cenu. Domnievam sa, že otázka ochrana práv duševného vlastníctva je veľmi vyvážene vyriešená v tejto správe. Teraz ešte dám slovo pánovi Rubikovi, pánu Jarovi Engstremovi, a pani Rojtovej dám tiež slovo, pretože ona bola spravodajkyňou v tejto oblasti tiež. Prosím, aby ste sa zmestili do jednej minúty. Pán Enčiu má teraz slovo. Inte. Consider că raportul în dezbatere este binevenit. Ďakujem pekne. E, ja sa domnievam, že táto správa je vítaná, pretože je súčasťou Všeobecnej iniciatívy Európskeho parlamentu pre konsolidáciu práv vlastníctva. E, oceňujem obzvlášť prácu pani Gallo, spravodajkyne. E, chcel by som zdôrazniť niekoľko principiálnych aspektov, ktoré by mali byť tiež zapracované do tejto správy. Poprvé, urobiť jasný rozdiel, zdôrazniť sociálny a hospodársky dopad, ktorý by mohli mohlo mať nedodržiavanie práv duševného vlastníctva. Ide tu naozaj o vážne nedostatky, vážne dopady na osoby. Nemôžu to byť však tie isté dopady ako v eh, iných oblastiach. Ďalej, pokiaľ ide napríklad o služby v elektronickom obchode, toto by nemalo byť predkladané pred súd kvôli konaniu jednotlivých občanov. Pán Kanter, jedna minúta. Voor de wijze waarop wij ja by som chcel spravodajkyni poďakovať za spôsob, akým spolupracovala, pretože pani Galo na e, výbore pre právne záležitosti, kde skutočne komunikovali všetky strany, e, e, vyvolala veľmi emocionálnu diskusiu, kde som aj ja za moju frakciu sa v podstate do toho zamotal a my sme k tomuto uzneseniu v podstate, alebo teda my sme prijali uznesenie, ktoré ide proti tejto správe. Takže ja mm, si cením, že tá diskusia bola, ale trvala príliš dlho a neprinesla žiadne, e, žiadne rozhodnutie. My chceme viac inovácií, chceme elektronický obchod, chceme interný trh, teda vnútorný trh a zároveň chceme chrániť duševné práva. Mm, tie sú v podstate základom našej inovácie a mne je skutočne ľúto a zajtra, keď sa bude hlasovať, tak e, tí, ktorí budú hlasovať so mnou mm, za staré uznesenie, tak asi si myslia to isté, že e, v v prístupe, ktorý predstavila komisár Barnier, e, je e, možnosť dospieť k nejakému návrhu právneho rámca v Európskej únii, ktorý by e, chránil práva duševného vlastníctva, pretože my skutočne potrebujeme, naozaj potrebujeme nejaké multiteritoriálne licencie, tieto tu nie sú a momentálne to blokuje rozvíjanie tohto trhu. Thank you. Pani Lichtenbergová, máte slovo. Ďakujem za slovo, vážené kolegyne, kolegovia. Vôbec e, nás neprekvapuje, že nenachádzame spoločné stanovisko, pretože sa tu zmiešavajú dve e, odlahlé otázky. Pri ochrane značky tam sme sa dokázali dohodnúť, ale ak vnášame do toho prvek internetu, je vecne nesprávne, pretože to, to, to potrebuje potrebuje iné stratégie, iné ako v prípade e, e, vecného, hmotného, hmotného práva. E, musíme skutočne v prípade toho, čo sa, čo sa objavuje na siete, ak dochádza k nejakým prešlapom voči zákonu, tak to treba pohnať pred súda riešiť v konaním. E, a vlastne, ak hovoríme, že e, vlastne aj kultúrne hodnoty sa ponúkajú cez web a jednoducho e, treba robiť aj osvetu. Mnohí si neuvedomujú, že svojim konaním na internete porušujú určité práva. A musíme z tohto dôvodu hovoriť o tejto veci. To je môj apel. Musíme veciam prísť vlastne na podstatu, aby veci boli úplne jasné. Pán Irenhausen, máte slovo. Ja ďakujem za slovo. E, e, boj proti falzifikátom má najvyššiu prioritu e, v tomto parlamente ale nemôžem v stredu odhlasovať áno E, voči tejto správe, pretože v článku 22 sa hovorí vlastne o blokovaní internetu a myslím, že to nie je celkom v poriadku. E, takisto e, komisia aj tejto správe sa hovorí o, o piráctve, o, o falšovaní, ako by to bol synonymom. Piráctvo ide o E, e, piráctvo, e, ktorá, ktorým sa tu označuje vlastne výmena určitých súborov len pre účely súkromného používania. Rozhodne nie je správne použitie. A ja sa vyjadrujem vo, záporne voči takýmto prezentáciám. Musím, musím, musíme si uvedomiť, že táto veci žiada podrobnejšiu analýzu. Pán, pán Rubik má slovo. Ďakujem pán predsedajúci, vlastníctvo, či je to fyzické, hmotné alebo duševné, je základným pilierom trhového hospodárstva. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa nad tým zamysleli, um, ako skutočne sa zhostiť tejto témy konsenzuálne. Uh, v každom prípade uh, to by sa veci mali uh, riešiť a doriešiť na jednom mieste pod jednou strechou. To by veľmi pomohlo malým a stredne veľkým podnikom, aby tie sa rýchlejšie dostali k licenciám. A čo sa týka e, licencovania duševných e, práv, to, to je proces, ktorý sa musí skutočne zlepšiť v rámci EÚ. My potrebujeme vnútorný trh pre duševné vlastníctvo. E, potrebujeme skutočne mať nejakú, nejaké, nejaký spoločný postup, ale myslím si, že licencia, ktorá sa prideluje určitému, určitému jazyku, by mala skutočne platiť v rámci celej EÚ, malo by byť uznávanie tak takýchto licencií a potrebujeme vlastne aj technickú neutralitu, aby toto duševné vlastníctvo sa mohlo plnohodnotne využívať a samozrejme potrebujeme aj sankciovať tých, ktorí porušujú obchodné právo, ktorí porušujú hospodárskú súťaž. Ďakujem. A teraz eh, eh, pani, pani Engstrau. Pán Engstrau. Ďakujem za slovo. Myslím si, že tento problém má viacero problémov. Ja poukážem na ten hlavný. Je to nedôslednosť. Začína e, tým, že nemáme e, údaje, nemáme e, fakty, aby sme mohli príjmať zákonodárne akty. A potom e, vlastne táto správa kritizuje komisiu za to, že nepredložila legislatívu k tejto téme. A hovorí sa tam o nelegislatívnych krokoch a tak ďalej. Ja súhlasím s tou úvodnou časťou. Nemáme dostatočné e, čísla, štatistiky, fakty, aby sme mohli vyvodzovať závery. A v tom je ten hlavný problém. A to je aj dôvod, prečo, prečo európske inštitúcie neúspeli v nájdení vhodných riešení. Ja podporujem e, e, návrh GUE a zelených e, Európskeho parlamentu, ktoré hovorí o tom, najprv treba mať čísla, fakty a potom môžeme zákonodárne konať. Ďakujem. A ďakujem. Teraz pán Jacht, jedna minúta. Ja. Die unterschiedlichen Regelungen des rozlišné predpisy členských štátov v oblasti duševného vlastníctva vlastne eh, hatia eh, ochranu týchto práv. A toto vlastne eh, aj strpčuje voľného, voľného pohybu, na, voľno, voľného pohybu a výmenu určitých prvkov duševného vlastníctva na vnútornom trhu. A takisto pozorujeme aj signály organizovaného zločinu, a to práve prostredníctvom internetu. Rovnaká úroveň ochrany e, je e, možná len vtedy, ak budeme spoločne sa o to usilovať. E, treba skutočne vítať túto správu a snahu upotniknúť kroky v tejto veci sú veľmi vítané. Som veľmi rád, že spravodajkynia sa zhostila dôležitej témy a verím, že ešte nespočetne veľakrát budeme hovoriť o tejto téme na pôde EP. Ďakujem. Finally... Ďakujem a pani Rojtová na záver. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako e, spravodajkyňa stanoviska IMKO som sklamaná, že kolegyňa Galo sa vôbec nepridržiavala našich odporúčaní. Európska komisia e, medzi tým v mojej odpovedi na interpelácii odpovedala, že návrh na e, vytvorenie Európskej ochrany certifikačnej značky bude zohľadnené v budúci Ďakujem za túto skutočnosť, pán komisár. Musíme eh, bojovať proti eh, falzifikátom z Ázie. Na toto eh, veľmi dobre reaguje správa pani Galo, avšak v tej časti, kde sa hovorí o boji proti stiahovaniu stiahovaniu autorských diel v internete, že toto narazilo na takú opozíciu e, z, e, spomedzi kresiel EP. Myslím si, že skutočne sa to nemá uberať cestou kriminalizácie stredoškolákov. Autorské právo v EÚ nie je dobre nastavené, neposkytuje dostatočnú ochranu e, autorov a zároveň sprístupnenie verejnosti. I jednoducho rieši sa to mechanizmami, ktoré sú na úkor autorov aj odberateľov týchto diel cieľ. Táto správa nie je natoľko ambiciozná, aby sa snažila dosiahnuť rovnováhu pre autorské právo v digitálnom svete. Ďakujem. No a ďakujem, vážení kolegovia, kolegyne. No a určite komisia uspokojí všetkých, ktorí vystúpili. Pán Barnier, máte slovo. Ah, ďakujem, pán predseda. S veľkým záujmom si vždy vypočujem to, čo hovoria európsky poslanci. Komisia, ktorá samozrejme nemá vždy taký komplexný pohľad, vždy potrebuje takúto diagnostiku a tieto návrhy, preto chcem poďakovať e, veľmi úprimne Marielle Gallo, ako aj ostatným európskym poslancom, ktorí naďalej nám predkladajú tieto svedectvá, tieto správy, ktoré by mali polev, vylepšiť práve dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Viem, že táto správa bola predmetom mnohých diskusí a je to prenormálne. normálne. Avšak ja sa domnievam, že predstavuje e, dobrú vyváženosť, dobrú rovnováhu medzi jednotlivými záležitostiami. E, Pán Boris, jeho poznámka, takisto poznámka pána Rubíga ma zaujala. Áno, je potrebné účinne ochraňovať práva duševného vlastníctva a jedine toto vlastne podporí kreativitu, a inováciu, ako aj e, ochrani naše pracovné miesta, avšak dovolte, aby som pridal aj to, keď nehovoríme o ochrane ako aj spravodlivom oceňovaní tak nejde len o tvorbu, kultúrnu tvorbu, ale aj o priemyselnú tvorbu, ale okrem toho ide tu takisto aj o určitú demokratickú myšlienku, keď myslíme na prácu trvá z novinárov, ktorí takisto e, za ich prácu v novinách si zaslúžia, aby boli chránení a spravodlivo odmeňovaní. Myslím, že to bol pán Boris, ktorý spomenul otázku zdravia. Vieme tiež, že čo sa skrýva všeobecne za rizikami, ktoré sú spojené s falšovaním. Chcel by som zdôrazniť, dámy a páni poslanci, záväzok komisie, že bude pracovať v nasledujúcich mesiach, na, mesiacoch e, v úzkej spolupráci so všetkými skupinami Európskeho parlamentu, aby sa posilnil boj proti falšovaniu, ako aj proti nezákonnému piratstvu, ktoré bolo spomenuté páni Rojtovou. E, komisia bude naďalej teda pracovať na práva duševného vlastníctva, bude využívať legislatívne nástroje na toto, takisto aj nelegislatívne nástroje a takisto sa domnievam, že každý boj musí ísť ruka v ruke aj s pozitívnymi opatreniami, ako je napríklad podpora alebo šírenie legálnych nástrojov. Myslím si, že je potrebné takisto zvyšovať informovanosť občanov, mladých, ale nielen mladých, pokiaľ ide o tento jav, tým, že sa bude spomenúť, tak ako to povedal Monstrom, im poskytnuté e, nepopierateľné štatistiky ohľadom dopadov a rozsahu pirátstva, ako aj falšovania a takisto aj poskytnúť im správnu analýzu dopadu na spoločnosť, ako aj na ekonomiku. To je ten bod, ktorý pán Hanšu e, práve pred chvíľkou spomenul. Komisia takisto bude priťahovať svoju pozornosť práve k vytvoreniu monitorovacieho strediska, ako aj ďalších opatrení, ktoré sú spomenuté v našich našom oznámení zo septembra 2009, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a interprímyselný dialog. Dámy a páni poslanci, na e, túto jeseň ja predstavím všetky opatrenia proti falšovaniu a proti nezákonnému piráctvu a takisto v rámci tohto pripravím akčný plán, ktorý sa bude konkrétne opierať, pokiaľ ide o komunikáciu, e, výskum, pokiaľ ide o vzdelávanie personálu zo všetkých našich členských štátov pri kontrole hraníc, o prácu, ako aj expertízy monitorovacieho strediska, ktoré sme vytvorili a ktoré je dôveryhodné, ktoré už konkrétnou ústanovizňou. Eh, Budeme sa snažiť pracovať na legislatívnom rámci s pani Malstromovou, takisto na dodržovaní duševných vlastníctv, tak ako pán Jar to povedal, ako aj na e, vytvorenie európskeho rámca. Tento riešenie bude vyvážené, bude proporčné bude dodržiavať základné občianské práva občanov. Chcem pán, povedať pani Lichtenbergovej, že nie, v každom prípade nepôjde o to, že budeme kriminalizovať niektoré druhy správania, hlavne mladých. Nie, nejde o to. Komisia pripravuje na jeseň správu o smernici 2004, ktorá sa týka dodržiavania práv duševného vlastníctva. E, chcem potvrdiť pánovi Mandelsovi, ktorý sa ma na toto pýtal, takisto aj pani Galo, ktorá zdôrazňovala tento bod, že na základe tejto správy my navrhneme, ako sa aj domnievam, že by to bolo potrebné, pozmeňujúce návrhy k tomuto textu, aby sme vylepšili dodržiavanie práv duševného vlastníctva v Európe. Ďakujem. Thank you, Ďakujem, pán komisár. Ako vidíte, reakcia bola e, silná. Ďakujem pani spravodajkyni. Zajtra sa bude o tejto správe hlasovať o 12. Ďalším bodom na programe je správa Joao Ferrera a tam ide o predchádzanie prírodných a e, prírodných katastrof a katastrof spôsobené ľudskou činnosťou. Takže spravodajca má 4 minúty. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário.